Zodpovedné orgány Francúzskej republiky mi zaslali eh, dve požiadavky na odňatie parlamentnej imunity, ktoré sa týkajú eh, poslankyni Le Pen a pani Marie-Christine Butone eh, v rámci súdneho vyšetrovania, ktorý bol spustený na úrovni súdu prvej inštancie v Paríži a v súlade s rokovacím poriadkom som postúpil túto vec na